Dear President! Prichádza predseda. Dámy a páni, Začíname alebo pokračujeme v zasadnutí. Zápisnicu z predchádzajúcich zasadnutí ste dostali k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? Vidím, že nie. Tým sú zápisnice schválené. Podľa programu teraz nasleduje rozprava o šiestich návrhoch uznesení na tému Guinea. No